Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Začneme správou pána kolegu Varga Selsisa. Ešte vám dám pár sekúnd dispozície, aby ste sa usadili. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Budeme hlasovať eh, len menovite o tejto správe. Herr Kollege Dartmouth. Pán Dartmouth. Pán predsedajúci, Neviem, či je celkom v poriadku blahoželať e, bývalému predsedovi komisie Barosovi e, k jeho vymenovaniu do funkcie v Goldman Sachs. Možno by sme mu mali poblahoželať. A tiež e, chcem vyjadriť svoje rozčarovanie z toho, že jeho penzia, dôchodok bývalého predsedu komisie mu zjavne nestačí. Je to v poriadku, pán predseda?